we ready, colleagues? Sme pripravení, prosím? Do we? Yes, I already. Please take your seats. Láskavo sa usadte, prosím. A začneme s našou popoludnejšou schôdzou. Hlavnou témou dnes popoludní je hlasovanie. Voting. After the discussions in the, in the morning we have a voting. Po diskusiách, rokovaniach z dnešného dopoludnia dnes nasleduje hlasovanie. Je mi ľúto, nepodarilo sa to stihnúť dopoludnia. Vzhľadom na to, že sme tu mali hosti. Takže začneme programom Dúfam, že všetci máte hlasovacie kartičky so sebou. A začneme hlasovanie Spoločným ustanoveniem v Európskom fonde, pokiaľ ide o konkrétne opatrenia pre Grécko. Ako som už oznámila na mimoriadnej schôdzi 13. septembra, komisia schválila legislatívny návrh na úpravu spoločných ustanovení na to, aby bola umožnená výnimka, výnimočné opatrenie na pomoc Grécku. Um, komisárka na našom mimoriadnom stretnutí predložila návrh a potom sme sa rozhodli e, na zásadnej podpore tohto návrhu, aby došlo k zmene podľa zjednodušeného postupu podľa článku 51 e, v rokovacom poriadku. Mohli sme rozhodnúť 13. E, septembra takýmto spôsobom iba preto, že predseda nemohol vrátiť tento návrh späť do výboru. No teraz sme však dostali e, tento návrh späť a tri príslušné výbory boli požiadané o stanovisko, regi, zamestnanosť a rybolov. A všetky tri výbory už urobili e, toto svoje stanovisko na základe zjednodušeného postupu. Včera nakoniec sme dostali list od predsedu Koreperu, kde sa potvrdzuje, že rada tiež rozhodla schváliť návrh komisie bez úpravy. Chcela by som vás požiadať, aby ste formálne potvrdili toto naše rozhodnutie uplatniť pravidlo 51 tak, aby som mohla na oktobrovej prvej plenárnej schôdzi v mene výboru a predložiť správu, kde sa schvaľuje návrh komisie eh, v nezmenenej podobe. Podporujete tento návrh? Dobre, ďakujeme. Týmto sme formalizovali toto rozhodnutie. Takže ešte sa musím opýtať, či sú nejaké námietky, prosím. Nie. Aha, jedno zdržanie sa hlasovania, dobre. Ďakujem. Pokračujeme ďalej. Ďalším bodom. To je správa pána Blanka Lópeza. Európsky fond pre e, štruktúrne investície a taktiež e, usmernenia pre zdravotnú správu v implementácii článku 23 spoločného nariadenia o stanoveniach. E, Máte pred sebou hlasovacie zoznamy. Začneme kompromisom. Kompromis 20, odsek 21. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej nasleduje návrh výboru pre rozpočet. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis 4 k oceku 1. Kto je za? Proti? zdržali sa, prijaté. Ďalej nasleduje kompromis 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej, pozmeňujúce návrh 38, prvá časť. Kompromis 5 bol práve schválený, takže ďalší návrh je bezpredmetný, preto prejdeme k návrhu 38, prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ďalej prejdeme ku kompromisu 6. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 8. Kto je za? Proči, Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 7. Kto je za? Proči, Zdržali sa? Prijaté. Návrh 53 s ústnym pozorňovacím návrhom. Je prosím niekto proti tomuto ústnemu pozmeňujúcemu návrhu? Ak nie, budeme hlasovať o návrhu 53 s týmto ústnym pozmeňujúcim návrhom. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Teraz návrh 54. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 55. Kto je za? Proti? zdržali sa, prijaté. 56, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 57, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 15, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 50, pardon, návrh 59. Prvá časť. To je za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Návrh 60. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Kompromis 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 18. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej nasleduje návrh 67. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis 10. Hlasovanie po častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? E, zdržali sa? Prijaté. Druhá časť, e, kto je za? E, zdržali sa? Prijaté. Ďalej navrhuje, nasleduje návrh 4 z výboru pre rozpočet, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 11, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej nasleduje kompromis 12, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 81. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kom... Ďalej nasleduje návrh 82. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Myslím, že to bolo zamietnuté, ale overíme si to. Hlasujeme elektronicky, overujeme si návrh 82. Prosím, hlasujte. It, does it work? The vote is open. The, the vote is open. Vote. Otváram hlasovanie. Okay. The vote is closed. Uh, rejected. Thank you. 29 again. Ďalej prejdeme ku kompromisu 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté? Ďalej. Kompromis 14. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 16. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 22. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej kompromis 17. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 19. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej je návrh 106. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. Návrh 113. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. Ďalej návrh 7 z, návrhu, z výboru pre zamestnanosť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 116. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 117. V dvoch častiach. Prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ďalej nasleduje kompromis 21. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 123. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 9. Z výboru pre rozpočet. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Hovoríme si návrh 123. Nech sa páči, hlasujte. No, suggestion, I'm sorry. Pardon, obarujeme si e, návrh 9 z výboru pre rozpočet. Otváram hlasovanie. Please vote now. The vote is closed. Konec hlasovania. Zametnuté. 21 e, proti, 17 za. Máme jedného navyše zo skupiny socialistov. Prosím, preverte si, či vám sedia počty hlasujúcich. Ďalej. Takže tento, bol, tento návrh číslo 9 bol zamietnutý. Pristúpime teraz k návrhu 1. To je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 2, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 3, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 1, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 4. Kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. Pardon, to bolo 11, teraz 12, to je za. Proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 13, kto je za? Proti, zdržali sa, overíme si to. Hlasujeme o návrhu 13. Otváram hlasovanie. The vote is closed. Koniec hlasovania. Máme jedného najvyššieho skupinu EPP. Takže opakujeme hlasovanie. Ešte raz otváram hlasovanie. Amendment 13. The vote is closed. Konec hlasovania. Zamietnuté. Ďakujeme. Kompromis 2. Teza. je za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Kompromis 3. Teza. je za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Návrh 23. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Návrh 24. Kto je za? Proti? zdržali sa, zametnuté. Návrh 26, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté. A teraz budeme hlasovať o celej správe elektronicky. Nech sa páči, hlasujte. Vote now. Oh, okay. Is it open or not? No, no, open it now? Ešte raz otváram hlasovanie, prosím. The vote is closed. Konec hlasovania. Schválené. Dvadsať osem za, traja proti. Blahoželáme pán López Uh, the next report is... Ďalšia správa je Správa pána Ruas. Ide tu o politiku súdržnosti a revízii a stratégie 2020. Uh, we begin... Začneme. The... Začneme. Začneme s kompromisom 7. Odseku 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Tým pokračujeme pozmeňujúcim 53. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 8. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 10. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 11. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 12. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý Kompromis 13, to je za, to je proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis 14, kto je za, to je proti, kto sa zdržal, prijatý. Pozvanie návrh číslo 90 spolu s ústnym pozvaniujúcim návrhom. Je niekto proti ústnemu pozvaniujúcemu návrhu? Nie je tomu tak, takže hlasujeme za pozmenujúci na návrhu 90 e, ústnym, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Teda 91, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý 92. Prepačte, na 93, spomne sa predsednička, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Ďalej 95, to je za, to je proti, to sa zdržal, prijatý 97, kto je za, kto je proti, to sa zdržal, to musíme overiť. Čiže o tomto už nemusíme hlasovať, áno, lebo sme prijali 89. -ku. už takže tu bola moja chyba. Pokračujeme kompromisom 15. To je za, proti, to sa zdržal, prijaté. Kompromis 16, to je za, to je proti, to sa zdržal, prijatý. Kompromis 17, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. pozmeňujúci návrh 108. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Návrh 111. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Kompromis 18, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis 19, kto je za, proti, zdržal sa, prijatý. Kompromis 20, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis 21, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis 22. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 23. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 24. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 115, 158. Áno, to je len lingvistická zmena. Môžeme pokračovať 20, kompromisom 25, to je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté, kompromis 26, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý kompromis 27, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý ďalej 100, 71. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 172. To je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Kompromis 28. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý kompromis 29. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý kompromis 30. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý 188 bol vzťahnutý, 180, 190 to je za to je proti, to sa zdržal, prijatý. Jednička, kto je za, To je proti, kto sa zdržal, prijatá. Dvojka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatá. Trojka, to je kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutá. Poďme sa číslo 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamietnutý. 5, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamietnutá. Kompromis 1. K úvodnému ustanoveniu A, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý. Poz- osmička to je lingvistická zmena. 12. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. Kompromis 2 úvodnému stanoveniu B, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý. 17, to je lingvistické, kompromis 3, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý. Kompromis 4, to je za, to je proti, to sa zdržal, prijatý. Kompromis 5, kto je za, to je proti, to sa zdržal, prijatý. Kompromis 6, kto je za, to je proti, to sa zdržal, prijatý. A teraz ehm, záverečné hlasovanie elektronické o celej správe. Otváram hlasovanie. Prosím, hlasujte teraz. Koniec hlasovania. Ešte nie je koniec hlasovania, ešte môžete hlasovať. Teraz už je hlasovanie ukončené. Dobre, takže blahoželáme pánovi Druhacovi. Správa bola prijatá. Здравейте. The next, the next vote on the European semester. Ďalej pokračujeme hlasovaním o európskom semestri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 vypadáva, keď, bude, keď je prijatý ten predchádzajúci, tak tento je, tam ten bol zamietnutý. Takže 21, kto je za? Proti, to sa zdržal. Zamietnutá. 22, to je za. To je proti. To sa zdržal. Prijatá. 23. To vypadáva, pretože som prijali 22 a teraz e, kompromis 5, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý kompromis 6, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Teraz hlasujeme o celom návrhu stanoviska elektronickým, prosím. Hlasovanie je otvorené. Hlasujte teraz.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 proti to sa zdržal, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 7, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Kompromis 2, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Desiatka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 11. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme. Obaňujeme si elektronicky 11. Podmienujúcem číslo 11. Otváram hlasovanie. Hlasujte teraz. Hlasoval každý. Koniec hlasovania. Prijaté, tak ako aspoň ja som to pochopila. 12. To je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 16. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 17. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 18. Kto je za?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 Tu musíme overiť 22. Overujeme elektronicky, otváram hlasovanie. Hlasujte teraz. Koniec hlasovania. prijaté. 22 je prijaté. 23. Kto je za? Proti? kto sa zdržal, zamietnutý. 24, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, to musíme overiť. 24, ale hlasujte elektronicky, otváram hlasovanie, hlasujte teraz. Koniec hlasovania. A je to prijaté. Budeme elektronicky hlasovať eh, na, za všetky, o celom stanovisku. Otváram hlasovanie, hlasujte teraz. Koniec hlasovania. Stanovisko je prijaté. Blahoželáme pani Spiraky. And now We go to the vote on the European Union strategy. Teraz budeme hlasovať o strategii EÚ pre Jadranský v regióne Jadranského a Jonského mora. Spravodajcom je pán Jakovčič. Chcete slova predtým? Nech sa páči, pán Jakovčič. Chcel som len vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí spolupracovali so mnou na tejto správe. A môžem vám povedať, aké je to pre mňa dôležité. Pred desiatimi roky sme vytvorili e, Euroregión e, Jadranského mora a Jadranskej únie. Vtedy som bol predsedom a 10 rokov neskôr máme prvú správu. Snaď aj hlasovanie vyjde pozitívne. Ďakujem pekne. Predsedajúca, ďakujem. Budeme hlasovať a začíname kompromisom číslo 4. To je za, proti, sa zdržal, prijatý 26. To je za, proti, sa zdržal, prijatý kompromis 5. Kto je za, proti, to sa zdržal, prijatý kompromis 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý kompromis 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý pozmeňujúci návrh 37. Máme ústny pozmeňujúci návrh. Je niekto proti ústnemu pozmeňujúcemu návrhu? Tak hlasujme o pozmeňujúcom návrhu 37. To je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Kompromis 7. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Kompromis 9. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. AFET 6. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 46. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 47. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? No, to si musíme overiť. Pozmeňujúci návrh číslo 47. Elektronicky overujeme. Otváram hlasovanie. Hlasujte teraz. Koniec hlasovania je to zamietnuté. Kompromis 10, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý kompromis 11, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý 55. Máme ústny pozmenujúci návrh. Je niekto proti ústnemu návrhu? Hlasujeme 55 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. To je za? To je proti? Kto sa zdržal? No, vyzerá ako prijaté. Prijaté. 56. To je za, to je proti, to sa zdržalo, prijatý. 57. Kto je za, Áno, to vypadlo. Kompromis 12. To je za, to je proti, to sa zdržal, prijatý. 58. to je za, to je proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis 13, to je za, to je proti, kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 14. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 70. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. Ďalej kompromis 41. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. A f 10. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overme si to. A f 10. Hlasujeme elektronicky, otváram hlasovanie. Hlasujte teraz. Hlasoval každý, koniec hlasovania. Je to zamietnuté. 77. To je za. Proti. Sa zdržal. Ja to musíme overiť. 77. Hlasujte elektronicky. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Pozmeňujúci je prijatý. Teraz eh, 79, to je za, to je proti, to sa zdržal. Musíme si to overiť. 79 elektronicky. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prejdeme ku kompromisu 15. Kto je za? kompromis 13, ktorý bol prijatý, kompromis 38, to je, je za, kto je, prija, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. 87, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, musíme overiť. 87, hlasujeme elektronicky. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválený. 87 je schválená. Kompromis 16, to je za, to je proti, to sa zdržal, schválený. na návrh 98. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. 99. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Myslím, že je schválený. Pozmenujúci návrh 102. To je za. To je proti. To sa zdržal. Schválený. 106. To je za. To je proti. To sa zdržal. Schválený. Pozmenujúci návrh 108. To je za. Máme kompromis, takže teraz čo? Kompromis 17, prepačte. Kompromis 17, to je za, to je proti, to sa zdržal, schválený. Teraz pozmenujúci návrh 108. To je za, to je proti, to sa zdržal, Schválený. Pozmeň návrh 110. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 111. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 112. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 113. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Príjma sa. NV2. To je za. To je proti. To sa zdržal. Schválené. Myslím. Chcete to veriť? Overíme. Overíme NV2. Môžete elektronicky hlasovať. Uzatváram hlasovanie. A je to schválené. Teraz peš 22, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prosím, poriadne zvíhajte ruky. Peš 22, kto je za. Ďakujem, kto je proti, kto sa zdržal, schválený. Ďakujem. Teraz kompromis 39, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Posunujúci návrh 117. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Posunujúci návrh 118. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 120. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 121. Kto je za? Kto je proti? To som držal prijatý. 122, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 123, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. To 24, 124, to je za, to je proti, to sa zdržal, prijatý. Kompromis 18, to je za, to je proti, kto sa zdržal, prijatý. Teraz MV12, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, myslím, že je schválený. P14, to je za, to je proti, kto sa zdržal? Musíme to overiť. Peš 14. Prosím, hlasujte elektronicky. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. To 33 teda. Ja proti. Zdržali sa schválený peš E alebo peš 6. To je za, to je proti, zdržali sa, zamieta sa. Peš 9, to je za, to je proti, to sa zdržal, prijatý. Peš 15, to je za, to je proti, to sa zdržal. Myslím, že je zamietnutý. Kompromis 19, to je za. To je proti, to sa zdržal. Prijatý. Pozmením sa na vrch 137, kto je za, to je proti, kto sa zdržal. Prijatý. Kompromis 20, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý. Teraz pež 12, to je za, to je proti, to sa zdržal, overíme. Pež 12 overíme elektronicky, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. A je to schválené. Teraz Pozvanie sa 142, to je za. To je proti. To sa zdržal. Myslím, že sa zamieta. Chcete overiť? Nie. Chcete overiť? Dobre. Takže overíme 142 elektronicky môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Je to schválené. To 43. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Nie som si istá. Nevidela som dobre. Takže 143 elektronicky. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválený. Pež 21. To je za. To je proti. To sa zdržal. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 144. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 145. Kto je za? Kto je proti? kto sa zdržal, prijatý. MV10, kto je za, kto je proti, To sa zdržal, musíme to overiť. MV10, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. A sa. P17. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijatý. NB19. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa? Peš 23. Kto je za? Alebo ten odpada? Nie. Nie. Takže peš 23. To je za kto je proti, kto sa zdržal, musíme to overiť. Pež 23 elektronický, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. A je schválený. Kompromis 21, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis 22, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. NV26, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. NV27, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, musíme to overiť. NV 27, elektronické hlasovanie, môžete. Zatváram hlasovanie. A je prijatý. Kompromis 23. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 24. Je to teda hlasovanie po častiach, po troch častiach Prvá časť, kompromis 24, to je za, to je proti. To sa zdržal, schválené. Druhá časť, 24, prvá, to je za, to je proti. To sa zdržal, musíme to overiť. Druhá časť 24, elektronicky. Môžete. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Zamietnuté tretia časť. Kompromisu 24, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietla sa. Teraz kompromis 25. Zase po dvoch, dvoch častiach. Prvá časť 25, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválená druhá časť. 25, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Teraz kompromis 40, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Kompromis 26, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. Pozmeň sa vrch 183, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Musíme to overiť. 183. Elektronicky môžete hlasovať. Otváram hlasovanie. A je to schválené. Kompromis 27 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, Prijatá. Druhá časť, to je za, je proti, to sa zdržal, prijatá. Pozme sa návrh 192, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. 28, prvý 28, to je za, proti, zdržali sa, schválené. Pozme sa návrh 20, 200, Takže to je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Pozmeňte návrh 201. To je za. To je proti. Sa zdržal. Prijatý. Kompromis 29. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňte návrh 203. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Peš 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Pozmeňte sa vrch 205. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kompromis 30. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? prijatý. NV8, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Dvesto kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis 31, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Peš 8, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválené. NB 4, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Pozmienujúci návrh 216, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený. NV14, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. NV16, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Peš 19, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Musíme to overiť. Peš 19 elektronické hlasovanie. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. A zamieta sa. Kompromis 32. To je za. To je proti. Kto sa zdržal? Schválené. Peš 14. 13, pardon. To je za. Proti. Zdržali sa. Myslím, že to schválené. Ale musíme to overiť. Peš 13. Elektronicky môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Áno. Je schválený. P14 je schválený. sa návrh 219. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. sa návrh 220. Kto je za? Kto je proti? kto sa zdržal, prijatý. Pozmeňujte návrh 221, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 222, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromis 33, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, schválený. Pozmeňujte návrh 224, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Pozmeňujúce návrh 225, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Pozmeňujúce návrh 226, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. 34, kompromis 34 za, proti, zdržali sa schválený. Pozmeňte návrh 232. Správne? 232. To je za. To je proti. Zadržal. zdržal. Schválený. Pozmeňujúci návrh 235. To je za. To je proti. To sa zdržal. Schválený. A teraz NV21. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Kompromis 35. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Pozmeňte návrh 240. Je tu hlasovanie po častiach. Dve časti sú tam. Žiadal o to pán Jakovčič, spravodajca. Taktiež všetci dostali text, alebo nie. Je to priateľné, je to rozoslané. Môžeme hlasovať po častiach? Dobre. Takže prvá časť hlasovania, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržal? Overíme. na návrh 240, prvá časť, elektronicky môžete. Uzatváram hlasovanie. A je to schválené. A teraz druhá časť. 240, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Myslím, že sa zamieta. Je zamietnuté. Je, dobre. Ďalej. 241, pozmeňte návrh za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmeňte návrh 242, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Schválený. Pozme sa na 36. Za proti zdržali sa prijaté. Návrh 247. Kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. 248. Kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. 249. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 250. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 251. k je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 252. Kto je za? Proti? zdržali sa, prijaté. 253, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 254, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromás 37, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 263, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 265, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 266, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 267, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 268, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Úvodné ustanovenia, návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej. NV2, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. NV3, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. E, návrh 5, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 1, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 2, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 12, kto je za? Proti? Zdržali sa? Musíme z toho veriť. Nech sa páči, hlasujte. Check, the vote is open. The vote is closed. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 15. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej. Návrh 16. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 17. Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 3, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej, 19 e, je za, proti, We have to check. Overíme si to, nech sa páči. E, hlasujte o návrhu z e, výboru C. The vote is closed. And it is adopted. Prijaté. Ďalej je e, pech D. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnuté F. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. H, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. I, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. J, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. K, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. L, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. M, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A teraz budeme hlasovať e, o celej správe. Záverečné hlasovanie bude elektronické. Nech sa páči, hlasujte. The vote is closed. And we have... Uh... Konec hlasovania. Správa bola schválená, blahoželáme. Pán Jakovčič. Ďakujeme veľmi pekne. Ešte niekoľko bodov máme na zozname dnes na dnešnú schôdzu. Niekoľko malých oznamov. Ešte predtým, ako skončí schôdza, musím vám pripomenúť, že ste dostali súhrn rozhodnutí koordinátorov z dnešnej eh, ranejšej schôdze. Súhlasíte, aby sa schválili tieto rozhodnutia? Ďakujem. Ešte má niekto niečo k bode rôzne? Ak nie, tak eh, ešte pripomenieme ďalšiu schôdzu. Tá sa skutočne 15. oktobra od 9. hodiny ráno. Chcem sa poďakovať eh, všetkým. Pani predsednička Láska, poďakovať tlmočníkom Ďakujem všetkým za účasť. Týmto schôdzu končím.